Kolleginnen und Kolegyne, kolegovia. Please take your cheap seats. Prosím, zajmite svoje lacné miesta. Ich möchte mit der Sitzung beginnen. Ak dovolíte, začali by sme našu schôdzu. Bezüglich äh, der Agenda. V súvislosti s programom máme isté úpravy týkajúce sa zajtrajška. Budeme tu mať e, ďalšie voľby e, zástupcov podpredsedu výboru. Budeme sa na tom musieť dohodnúť ďalej po druhé zajtra Vysoká predstaviteľka, ktorá naposledy bola v našom výboru 11. februára, opäť nenašla v sebe silu prísť medzi nás zajtra. Ak dovolíte, ja už nemám v sebe silu pozývať ju. Opäť by sa to celé e, ťahalo dlhšie ako dva mesiace. Tak tie dva mesiace ešte prežijeme, navrhujem, aby talianská ministerka zahraničných vecí e, zajtra nám prednesla program talianského predsedníctva, stane dlhšie a pojmeme to ako neformálne stretnutie aj v novej funkcii ostane teda trošku dlhšie medzi nami. Budeme to mať zaradené na programe ako taký širší bod. Zajtra o 9. teda prebehne e, dialog s e, Frederico Morgherini. Morgentini. Až zhruba e, do pol 11. až 11. a potom prebehnú ďalšie časti rokovaní. Navrhujem aby sme e, tiež diskutovali s pani e, Baškovou, ktorá je veľvyslankyňou EÚ v Iraku a ďalej e, v súvislosti so situáciou EÚ a Ukrajiny budeme hovoriť s zastupcom OBSE a taktiež Petrom Balažom, ktorý zastupuje skupinu pre podporu na Európskej komisii práve pre túto situáciu a potom v neposlednom rade sa budeme venovať aj e, ďalším rozpočtovým otázkam. Ak nie sú námietky voči takýmto úpravom nášho programu, tak budeme považovať za schválené takéto znenie programu ďalej. Vám chcem oznámiť, že ani počas letnej prestávky sme neboli nečinný predseda absolvoval mnoho rôznych rokovaní a ciest od Kievu až po Jeruzalém, aby tam prednášala stanovisko Európskeho parlamentu, ktoré vyplynulo z schôdze v júli v Štrasburgu. V polovici augusta prebehla telefónna konferencia s, predsedom, s predsedmi výborov 2 CD, DV a INTE. Tam sa prejednávali rôzne otázky, ktoré budú aktuálne a minulý štvrtok sme taktiež e, v súvislosti s prípravou e, stretnutia iných rokovali v ďalších aktuálnych otázkach, ďalej otázkach Iraku, Sýrie, a taktiež o Gaze, ale aj o téme Ukrajiny. Okrem toho, rozšírené predsedníctvo výboru AFET, ako aj zastupcovia ostatných zúčastnených výborov, sa budú môcť zúčastniť týchto širších rokovaní v budúcnosti, tak ako to navrhol aj predseda parlamentu. Tieto eh, Rokovania budú pokračovať aj dnes, aj zajtra, pretože situácia je naozaj veľmi dramatická. Ja som vo svojom aktívnom politickom živote, ktorý je už e, relatívne dlhý, takúto dramatickú situáciu zatiaľ ešte nezažil. A to, čo sa deje v posledných dňoch e, na Ukrajine, naznačuje, že v Európe je opäť vojna cudzie vojska sú v inej krajine. Nie sú to len vojaci, ktorí tam údajne sa len tak e, pohybujú na tankoch. Zdá sa, že je to o mnoho e, vážnejšie a preto o tom budeme musieť e, podrobne diskutovať. Okrem toho budeme diskutovať aj o sankciách pretože keď sa pozerám na ohlasy z hlavných miest Európy, vidíme, že od minulého týždňa sme svedkami veľkého posunu v Európe. Sme v situácii, keď sa dá povedať, že sa opäť zrúti železná opona. A s tým súvisí otázka, ak tam to povedie. Chystá sa najvýznamnejší summit to za posledných 20 rokov. Myslím, že zabezpečenie mieru a slobody európskych národov musíme brať seriózne a je nepripustné, aby sa teraz brali ohľady na to, ktorá krajina utrpí dôsledky týchto sankcií najviac. Putin pozoruje tieto naše e, rokovania veľmi pozorne a takéto rokovania mu dávajú signál, že môže pokračovať. E, v otázkach Krymu sa nič neudialo, potom nastúpili obchodné e, sankcie, najskôr teda nastúpili obchodné sankcie, potom Krym, reagovali sme len mierne a teraz sa zachádza ešte o krok ďalej. A neviem, ako sa to bude ubrať ďalej. Myslím, že by Európsky parlament mal jasne dať najavo, že bežné formáty rozmýšľania sú už za nami. Ja to osobne vidím tak, že môj sen väčšného mieru, ktorý mám od 89.9., sa trošku rozplýva. Ja osobne za seba môžem povedať, že som veľmi dlho vyhodnocoval túto situáciu nesprávne. No, myslím, že by sme teraz nemali nejako obhajovať naše predchádzajúce stanoviska. Jednoducho sú veci také, aké sú. Niekedy sa vyvinú inak, ako sa predpokladá. A to je potrebné si uvedomiť. O čo rýchlejšie si to uvedomíme, o to rýchlejšie budeme schopní reagovať. Ďakujem za to, že beriete na vedomie tieto moje vyjadrenia aj v súvislosti s zápisnicou. Vidím, že nie sú žiadne namietky ani vyjadrenia, preto ju považujeme za e, schválenú. A teraz prejdeme k voľbe druhého podpredsedu. Skupina GUE NGL oznamuje, že pán Javier Kuzo zastúpi pani Marinu Abiol My navrhujeme pána eh, Javiera Pejuzo. Narodil sa v Galícii v Španielsku. Pôsobil eh, v televízii v rozhlase. Od 80. rokov zohrával významnú úlohu v hnutí proti rasizmu a fašizmu, um, proti obmedzovaniu slobody, taktiež v mene medzinárodnej solidarity a v boji proti beztrestnosti za vojnové e, zločiny, e, pôsobil tiež v médiách, angažoval sa v oblasti ľudských práv a obrany na profesionálnej úrovni a práve teraz e, zverejnil dokumentárny film o politických zmenách v Latinskej Amerike a taktiež v súvislosti s volebným vývojom v minulosti pán Chuzo pôsobil už vo výbore AFET a tiež pôsobí ako člen podvýboru SED, taktiež v delegácii pre vzťahy s Irakom a s parlamentným zhromažením NATO. Chcem vás požiadať, aby ste potvrdili eh, jeho zvolenie na post podpredsedu výboru AFET v mene GUE NGL. Ďakujeme pekne. Nevidím, že by sa hlásil niekto iný so svojou žiadosťou. Mm, a predsa nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Pán predseda a môj kolega, pán Bišír, nahradí pani Graguli v tomto hlasovaní. Dobre, zaznamenali sme si to, pán Tanok. Ja by som sa chcela opýtať, či sú poslanci a členov výboru informovaní o týchto zmenách. Mňa to totiž teraz trošku zaskočilo. Myslím, že by sme mali byť informovaní vopred. Bolo to oznámené, ak sa nemýlim, ešte na poslednej plenárnej schôdzi. Podľa mojich informácií teda dodržiavame riadny postup. Navrhujem aby sme kolegu takto podporili aklamačne, pretože nie je nevyhnutné tajné hlasovanie. Blahoželáme, e, pán Kuzo, nech sa páči, poďte si sadnúť za predsednícky stôl. so. Nein, nein, ne, Augenblick nicht. Äh, sorry. Uh, we have at the moment, because of this hearings, no... Prepačte, nemáme tu dosť miesta za prezidentským stolom, eh, tak len ostate sedieť tam, kde ste, až po vypočutí potom. Ste srdečne pozvaní. Ja trošku sa e, začali budúci veľvyslanci báť, že stratia svoje miesta. Takže prejdeme, teraz budú 5. A máme tu pána veľvyslanca Švajskuta, ktorý je našim zástupcom, bol našim zástupcom doposiaľ v Japonsku a teraz bol vymenovaný e, ako vedúcej delegácie EU v Číne a Mongolsku. Tí z vás, ktorí poznajú význam e, týchto v súvislosti z hľadiska protokola zahranično-politických e, tém e, iste vie, aký významný je tento post, e, keď ste sa uchádzali o post zastupcu v Japonsku, podporili sme vás, uznali sme vašu kompetentnosť, uvidíme, ako to dopadne teraz. V každom prípade ma veľmi teší, že